a teraz dnes bol zaradený na program. Mám maličké časové okienko. Bolo, je to správa z delegácie pre vzťahy s krajinami Južnej Ázie. Tu na to predkladáme ako správu k Bangladežu, ale je to zároveň správa z dvoch dní, kedy sme boli na Maledivách. Rád by som poukázala na to, že sme okrem stretnutí s politikmi a občianskou spoločnosťou jej predstaviteľmi, mimovládkami, navštívili aj väzenie, len aby to bolo jasné, aký bol cieľ našej navštívy na Maledivách. V, Mangla- v Bangladeži sme mali množstvo stretnutí na vysokej úrovni aj s premiérkou Šeka Sina a s ministrami zahraničných vecí, obchodu, zdravia, Viete, že v Bangladeži sú hlboké problémy. Ďalej sme sa stretli s ministrom práva a spravodlivosti aj s predsedkyňou parlamentu. Stretli sme sa s predsedom výboru pre ľudské práva. Rečnička je prerušená. Kolegovia, prosím, utište sa. Rečnička pokračuje. Stretli sme sa s, so zástupcami mimovládok, so zástupcami Bangladeskej národnej strany a s zástupcami, najmä výrobcami v odvetví textilu, s odbormi, s Medzinárodnou organizáciou práce, ktorý, ktorá pracuje v oblasti textilu. Ďalej sme mali stretnutia, ktoré sa týkali mm, obdobia po Paríži a klimatických zmien, pretože táto krajina e, je postihnutá klimatickými zmenami a takisto sme navštívili e, spracovávanie koží, výrobňu. Bola tlačovka na konci nášho pôsobenia, pôsobenia našej delegácie. Myslím si, že 62 článkov na základe tejto tlačovky bolo publikovaných. Je to v kontraste s piatkovými tlačovkami v Bruseli, podľa mňa. Čo sa týka vznesených problémov, hovorili sme o otázke ľudských práv, hovorili sme o tom, že sa e, títo predstavitelia neochotnejšie stretávajú s nami, než tomu bolo v minulosti a tí, ktorí sa s nami stretli, hovoria o zužovaní verejného priestoru. Hovorili sme o, o zákaze alebo veľmi ťažkom vykonávaní práce blogerov a ľudí, ktorí si želajú vyjadriť svoj názor. Hovorili sme s ministrami o kvalite vyšetrovania a o tom, že naozaj všetky vyšetrovania treba vykonať náležitým spôsobom. Násilný extrémizmus táto krajina je naozaj verí v slobodu vierovýznania, sú tu buddhisti a boja sa o to, že by turisti mohli prestať prichádzať do krajiny, lenže sektárstvo aj tu e, prispieva k násiliu. Premiérka samotná sa s nami zhrovarala o tom, ako začať rozprávu o tejto téme násilia v krajine. Hovorili sme o obchodovaní, ako im implementovať zásady obchodovania na jednej strane a rešpektu k ľudským právam na druhej. Hovorili sme s Komisiou pre ľudské práva, to je veľmi dobre rešpektovaná, e, vážená komisia, nezávislá a práve dostala nového predsedu, bol zvolený. A takisto hovoríme, hovorili sme s nezávislými inštitúciami, ktoré zabezpečujú systém protiváha a poistiek, napríklad volebná komisia. Poslankyne a poslanci možno neviete, že už e, nefinancuje sa táto inštitúcia kvôli pochybnostiam. Vznesli sme otázky, ktoré sa týkali politickej situácie, kde mnohí ľudia nám hovorili, že násilie z minulého roka po voľbách zanechalo isté zmeny v krajine, významné zmeny. Čo sa týka textilného priemyslu a vyrábania odevov, hovorili sme o dobrej praxi, o praktikách, ktoré by EÚ mohlo pomôcť nastoliť. V globálnom príklade vieme, že inšpekcie tovární eh, boli, od, sa vykonali, eh, na základe týchto inšpekcií sa pripravili plány, ale ešte stále treba viac aktivít. Výrobcovia odevov eh, sa odvolávajú na rok 2018 a odbory v oblasti exportu textilu e, vznášajú závažné otázky, kľúčové otázky. Hovorili sme aj so zástupcami, so, e, s pánom Karimom e, v Európskom parlamente, ktorý vie, že Bangladeš sa môžu pre, môže presunúť do krajiny so strednou výškou príjmov a potom nebude mať príjem, e, možnosť príjmať pomoc v rámci doterajších režimov pomoci. Hovorili sme o zvýšenom obchodovaní s Európskou úniou na základe rovnakej, rovnakých pravidel pred všetkých. Hovorili sme o tom, ako sa treba vyhnúť korupcii, ale zároveň Rada pre obchodovanie a podnikanie s Bangladežom EÚ e, veľmi dobre funguje. Čo sa týka zahraničných záležitostí, kľúčová vec je vzťah Bangladežu a nie s Indiou, ale s Mianmarskom situácia v Rahinga, kde sa stalo to, že v Bangladeži je 3000 utečencov, premiestnených utečencov z Barmy, z Mianmarska, eh, bola takisto témou programu. Hovorili sme o mnohých ďalších veciach, ktoré sme pertraktovali, ale vieme, že poslankyne a poslanci už čakajú, aby mohli hlasovať Takže nepoviem už viac podrobností, ale ak niekto sa chce na niečo spýtať, tak možno po hlasovaní alebo podľa toho, ako rozhodne predseda, som ochotná odpovedať na vaše otázky. Ďakujeme pekne za túto správu. Pani Sakorafa. Rád by som, rád by som upriamila vašu pozornosť na jednu záležitosť, ktorá súvisí s prekladom správy o napredovaní alebo správy o pokroku a prílohám k tejto správe. Písaný, e, písala som už relevantným službám, ale jedno slovo v, z grečtiny nebolo náležite preložené do angličtine. angličtiny. Nehovorím, o macedonskej verejnej správe. Hovorím, aby sa sekretariát tej, s, touto vážnou, s týmto vážnym pochybením e, vysporiadal a zistil, o čo ide. Ďakujem. Pán Vajgo dostane ešte posledné slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať predsedovi a kolegyňam a kolegom v tomto výbore aby, že ste rozhodli o posunutí hlasovania o tejto správe, pretože minulý týždeň bol zásadným dňom, minul, bol, jeden z dní bol zásadným pre túto správu, pretože macedónsky parlament rozhodol o posunutí volieb a stanovil nový termín volieb, a to na 5. júna. Bolo to nevyhnutné. A to preto, že posúdenie zo strany Európskej únie a zo strany Spojených štátov amerických o prípravách na voľby, posúdenie, ktoré sa týkalo príprav, nevydalo dobré výsledky, voľby by pravdepodobne neprebehli na vysokej demokratickej a transparentnej úrovni, Nie, nie podľa právneho štátu by sa konali a preto máme teraz nový dátum 6. júna Predložil som dva ústne predkladané pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú tohto zmena dňa volieb a ktoré takisto odrážajú naše pozorovanie, že je nevyhnutné pre proces pridruženia sa Macedónsku k EÚ pracovať v súčinnosti. Všetky strany v Macedónii musia pracovať v súčinnosti. Ja prikladám e, v hlasovacímu zoznamu tieto moje pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Máte ešte nejaké poznámky? Nie, takže hlasujeme. 13. Návrh 13 Howitt. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava prijaté? 63 za. Proti? Zdržali sa schválené. 64 za. Proti? zdržali sa, schválené. 5, prepačte, 64 e, chcete overiť? Dobre, takže 64 elektronické hlasovanie. I think there's room. Zdá sa, že za EPP je jeden hlas naviac. Za EPP nikdy nemôže byť asi dosť. Ešte raz. 64. Teraz 66 za proti, zdržali sa, schválené, 67 za, proti, zdržali sa, schválené, kompromis 4 e, za, proti, zdržali sa, je to schválené, teraz 79, kto je za, kto je proti, toto si musíme overiť. Končím hlasovanie. Je to schválené. 30 hlasov za 21 proti. Kompromis 5. Ústny pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Teraz kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 7 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 109. Návrh 109. Za? Proti? Zdržali sa, je to schválené. 110 za? Proti? Kontrola. Končím hlasovanie. 18 za 32 proti zamietnuté, teraz 111 za Proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. 13 za. Prepačte. Predseda prerušený. Kovačev je 112. 112 Kovačev za. na zozname EPP je asi uh, chyba, je to zamietnuté, zamenené zo 113, ale je to, ide teraz o 112, Kovačev. 112, kto je za? Kovačev, hlasujete za svoj vlastný pozmeňovací návrh, to je vaša posledná šanca. Kto je proti? Kto sa zdržiava? Kontrola. Končím hlasovanie. Je to 25 hlasov proti, je to zamietnuté. Pán Kovačev, keby ste boli okamžite priložili ruku k dielu, by ste vyhrali 113 za, proti zdržali sa schválené, 114 za, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, je to schválené. 115 za, rečník prerušený. 115, opakujem, 115. Kto je za? Proti? Zdržali sa, zamieta sa. 116 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 117 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 118 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 119 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 120 za, proti, zdržali sa, schválené 121 za, proti, zdržali sa, e, schválené 122 za, proti, zdržali sa, je to schválené, kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené, 138 za, proti, zdržali sa, kontrola. Končím hlasovanie. Je to schválené. 34 a 18 hlasov. Teraz 139 s ústnym pozmeňovacím návrhom 3. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. 140 za. 140 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Rečníci mimo mikrofón. Ešte to nedošlo do prvej rady. Končím hlasovanie. 26 hlasov proti, čiže je to zamietnuté napriek všetkým snahám. A teraz tu máme nebezpečný pozmeňovací návrh 141 za, proti, Zdržali sa, je to schválené. 142 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 134 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 144 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, je to schválené. Je to schválené? Teraz 146 za. Proti, zdržali sa, je to schválené. 147 za. Proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 148 za. Proti, zdržali sa, schválené. 149 za. Proti, zdržali sa, schválené. 150 za. Proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10 za proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 165 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 166 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 176 za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 177 za. Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Kompromis 13 za. Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 190 za. Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 191 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, je to schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 193 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 194 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 195 za, proti. Myslím, že je to schválené, ale overíme si. 195. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 196 za, proti. Zdržali sa, je to zamietnuté. 197 za, proti zdržali sa schválené, 198 za, proti zdržali sa, je to zamietnuté, 199 za, proti zdržali sa, je to schválené. 14. kompromisa, proti zdržali sa, je to schválené. Kompromis 15 za, proti zdržali sa, je to schválené. Teraz budeme hlasovať o časti 1 208. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. 209 za, proti, zdržali sa, je to schválené, 210 za, proti, zdržali sa, je to schválené, 211 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Dvesto Dobre, kontrolujeme 211. Otváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Tesne. 212 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 213 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 214 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 223 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 215 za, Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Teraz 216 za. Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 217 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 218 za proti zdržali sa schválené, 219, e, nie, 219 za, proti zdržali sa schválené, 220 za, proti zdržali sa, je to schválené, 221 za, proti, zdržali sa, je to schválené, 222 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 224 za, proti, zdržali sa, je to, musíme to skontrolovať. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté, 32 hlasov proti. Teraz 225 za, proti, zdržali sa, je to schválené, 226 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté, 227 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 228 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 229 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 230 za, proti, zdržali sa, schválené, 231 za, proti zdržali sa schválené, 232 za, proti zdržali sa, je to zamietnuté, kompromis 16 za, proti zdržali sa schválené. Teraz 244 za, proti zdržali sa, je to zamietnuté, kompromis 17 za, proti zdržali sa schválené. Teraz 259, presúvame sa na 259, to je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté, 261 za, proti, zdržali sa, je to schválené, kompromis 18 za, proti, zdržali sa, je to schválené, Teraz 264 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 265 za, proti, zdržali sa, schválené. 266, dve, dve časti, kto je za prvú časť, k proti, zdržali sa, je to schválené. Teraz druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to zamietnuté teraz 2, 6, 7 až 270, 0, ale nie, to nemôžeme on blok odhlasovať 267, kto je za, proti. Zdržali sa, je to e, zamietnuté 268 za, proti zdržali sa schválené 269 za, proti zdržali sa, je to zamietnuté 270 za, proti zdržali sa, je to schválené 14 za, proti zdržali sa schválené 15 za, proti zdržali sa schválené, 16, to je ďalší návrh, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. Teraz prejdeme na 17, 18 za, proti zdržali sa schválen, zamietnuté, 19 za, proti zdržali sa, je to zamietnuté, 20 za, proti zdržali sa, je to schválené. 21 za, proti zdržali sa, je to zamietnuté. 22 za, proti zdržali sa, schválené. 23 za, proti zdržali sa, je to schválené. 36 za, Rečník je prerušený. Áno, máte pravdu, e, to odpada. Takže kompromis 1 za, proti zdržali sa, je to schválené. Teraz pristupujeme k 35 Kto je za? Proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis 2 za. Proti? Zdržali sa, je to schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 51 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 56 za, proti, kontrola. 56 si overíme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz 58 za. Proti. Zdržali sa schválené. Jednotka za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 2, 3, 4 myslím. Ehm, kto je za? Proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. Peťka za. Proti? Zdržali sa, zamietnuté. 6 za. Proti zdržali sa schválené. 7 nie. To je vybavené. 11 za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. 12 za, proti, zdržali sa, je to schválené. A teraz pristúpime k elektronickému záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Die Bericht ist mit 22. Správa je schválená 42 hlasov za, 9 e, proti, ja sa zdržali. Gratulujeme veľmi pekne, pán Vajgo. Máme ešte o niečom hlasovať? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Želám vám ešte príjemný večer. My people did not come. Yes.